Dovolte mi, aby som vás privítala na poslednom e, zasadnutí nášho výboru počas aktuálneho mandátu. V prvom rade e, súhlasíte s návrhom programu. Dobre, ďakujem. Za časových dôvodov navrhujem, aby sme skombinovali body 4 a 5 nášho programu výmenu názorov s komisiou a e, komentáre o vývoji politiky súdržnosti. Ja si myslím, že by to bolo užitočné. Zamedzilo by to tomu, aby sme spomínali rovnaké body. Pokiaľ nikto nemá námietky, vychádzam z toho, že je návrh zasadnutia prijatý. E, zápisnica z 21. marca je k dispozícii online, ako viete, teda jej návrh. Ak by neboli námietky k jej návrhu do konca dnešného zasadnutia, e, budem vychádzať z toho, že návrh tejto zapisnice je prijatý. Mám pár oznámení predsedu. V prvom rade vám chcem pripomín, pripomenúť, že koordinátori REGI sa stretli na konci zasadnutia výboru 21. marca. Rozhodnutie, ktoré prijali, ste všetci dostali e-mailom. E, súhlasia všetci s týmito rozhodnutiami? Dobre, ďakujem. Stanú sa súčasťou zápisnice dnešného zasadnutia. Po druhé musím povedať, že včera ráno pán e, Van Nistelrooy, pani Krell, pán Zeller a ja sme sa stretli eh, s eh, predsedom a koordinátormi eh, komisie KOTER, výboru regiónov na pracovných raňajkách. Témou našich diskusí bola revízia našej spolupráce počas posledných piatich rokov a venovali sme sa spôsobom, ako by sme mohli pokračovať ďalej v našej spolupráci v novom volebnom období. Výbor regiónov navrhol, že by sme mohli zhrnúť tieto body v memorande, ktoré by predsedovia oboch eh, výborov mohli potom eh, postúpiť svojim aktuálnym aj budúcim členom. Sekretariáty oboch eh, výborov momentálne pracujú na záverečnom návrhu tohto memoranda. Zatiaľ sme nič nepodpísali. Je, bol by to spoločný dokument, ktorý by bol prehľadom našej spoločnej práce. 11. júla Výbor Koter zorganizuje stretnutie o úlohe e, partnerskej e, e, dohody, partnerských dohôd v budúcej politike súdržnosti. Členovia výboru REGI sa takisto môžu zúčastniť. Sekretariát vám k tomu začne ďalšie diskusie. Výbor Koter toto organizuje spoločne s Alianciou pre súdržnosť. Moje tretie oznámenie je, že pripomínam, že na konci dnešného zasadnutia vás pozývam na malý drink pred touto miestnosťou. Dúfam, že budete môcť eh, si takto spoločne s nami pripomenúť koniec tohto volebného obdobia, aby sme si zaželali veľa úspechov a všetko dobré do našich vzájomných budúcich Eh, plánov. Ďalším môjim oznámením je, že by som vám chcela pripomenúť, že toto je posledné zasadnutie výboru REGI. Ja mám tu čest byť jeho predsedničkou, preto mám určité privilégium eh, ujať sa slova kedykoľvek chcem. A preto by som to využila, aby som sa vám poďakovala, pani komisárka, za tú vynikajúcu e, spoluprácu, ktorú sme mali. Chcem poďakovať všetkým členom výboru REGI za ich vynikajúcu prácu, za podporu, ktorej sa mi dostalo, za naše spoločné úsilie, ale aj úspechy. Odvedli sme veľa práce Dostali ste tento, tento dlhý zoznam eh, od sekretariatu? To je eh, vlastne súpis všetkej práce, ktorú sme odviedli za toto volebné obdobie. Eh, je toho naozaj dosť, takže ďakujem veľmi pekne poslancom, ďakujem službám Európskej komisie za jej pomoc, ďakujem službám rady za ich nápomocnosť a účasť. Ďakujem všetkým predsedníctvom, s ktorými sme spolupracovali. Bolo ich dosť. Boli to rôzni ľudia s odlišným prístupom, ale všetci boli naozaj nápomocní a podporovali. Chcela by som ešte eh, poďakovať eh, eh, politickým poradcom za vašu prácu, to bola vynikajúca práca. Bez vašej e, podpory by toto všetko, všetka táto práca nebola možná, bez vašej expertízy a vysokoprofesionálneho prístupu. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať aj službám Európskeho parlamentu, počnúť sekretariátom. Ďakujem vám všetkým za vašu pomoc, podporu, trpezlivosť, trpezlivosť aj so mnou. Zažili sme určité e, zvláštne chvíle, ale myslím si, že všetko e, to slúžilo dobru. Takže veľmi pekne ďakujem službám Európskeho parlamentu, právnym, právnej službe a všetkým, ktorí nám pomohli v našej práci. Ďakujem ešte aj tlmočníkom. Poďakujem sa im aj na konci, ako obvykle, ale chcem sa poďakovať aj teraz. Bez ich podpory by sme nedokázali to, e, čo sa nám podarilo dokázať. Pomáhajú nám navzájom e, si porozumieť. S ich pomocou je naša spolupráca lepšia a jednoduchšia, takže veľmi pekne ďakujem. A napokon ďakujem aj všetkým hosťom a účastníkom ktorí sa zúčastnili našich zasadnutí od mimovládnych organizácií cez univerzity, až po odlišné orgány, ktoré nás podporovali, vrátanie e, bank, ktoré sa aktívne zúčastňovali našej práce počas týchto rokov. A to by som sa už zastavila, prešla k nášmu programu, lebo by som teraz rozdala už pani komisárke Kretu. Spomínate si na prvé vypočutie e, pani komisárky, ako keby to bolo včera, ale nie. Je to už 5 rokov. Odvtedy sme odviedli veľa práce, aj komisia odviedla veľa práce. Pani komisárka, nech sa páči, e, teraz už máte slovo vy. Ďakujem vám pekne, pani Iskra Mihajlová, vážení členovia parlamentu, dámy a páni. Áno, ako keby to bolo včera, keď som sem prišla poprvýkrát na moje vypočutie ako e, komisárky po tom, čo som bola 8 rokov členkou Európskeho parlamentu. A je ťažké e, si uvedomiť, že tento čas už prešiel. Ale možno si tento čas tak neuvedomujeme, pretože Spoločne zažívame takýto emotívny moment, moment e, oslavy našej spoločnej tvrdej práce v Európskom parlamente a komisii. Ako to už zaznelo, všetci vkladáme všetku našu energiu e, za Európu a za to, aby e, sa nezabudlo na žiaden región, na žiadneho jednotlivca. Dnes je vhodný moment na to, aby sme pouvažovali nad tou spoločnou prácou, ktorú sme spolu odviedli a všetko, čo sa nám podarilo dokázať. Takže vám chcem všetkým poďakovať aj e, službám, tlmočníkom, všetkým, ktorí boli spravodajci, s ktorými sme vycestovali do regiónov, s ktorými sa nám podarilo e, veci posunúť ďalej, vyriešiť toho veľa. Dôležitým tým, čo sa nám, eh, za čo sa zasadzovali, bolo, aby sa nezabudlo na žiaden región. Spomíname si, aká tu bola nálada pred pár rokmi. Boli sme si takmer istí, že sa nám nepodarí zabezpečiť eh, politiku súdržnosti pre všetky regióny. My sme sa teda venovali tomuto už eh, od samého začiatku Zažili sme aj zložité časy v roku 2015 z dôvodu ťažkosti ekonomiky. Politika súdržnosti e, sa zablokovala e, z dôvodov ťažkosti spolufinancovania. E, snažili sme sa rýchlo odblokovať určité financie. Pomáhali sme aj Grécku, aby bolo možné v Grécku dofinancovávať začaté projekty. Takisto sme e, spolupracovali na iniciatíve dobiehajúcich regiónov. To bolo veľmi dôležité pre ľudí v teréne. Je to e, srdco, e, srdcom politiky súdržnosti, regionálnej politiky. Zaoberali sme sa trvalo udržateľným rastom, Ruka v ruke sme spolupracovali, na tomto môžeme byť na to hrdí. A pokiaľ ide o, o, o politik, politiku, politika z hora na dol neprinesie. Tie potrebné zmeny treba takisto umožňovať e, um, politiky na mieru. Vytvorili sa tu nové pilotné projekty, napríklad pre e, regióny, e, ktoré sú v fázach prechodu, dobiehajúce regióny. Spolupracovali sme úzko s verejnými orgánmi, s občanmi, aby sme im pomáhali eh, realizovať tie potrebné eh, reformy. Celkovo sme eh, teda eh, pomáhali navrhovať aj eh, to, ako má vyzerať politika súdržnosti po roku 2020, od roku 2021 po rok 2027. Kladíme dôraz na transformáciu hospodárstva, aj v tematickej koncentrácii zdrojov. Všetko sa to začalo iniciatívou dobiehajúcich regiónov. Čas mi žiaľ nedovoluje do detajlov prediskutovať našu ďalšiu spoluprácu pre najvzdialenejšie regióny napríklad. Spolupracovali sme s Lilian, s pánom Maskúrom, e, pánom Omaržím e, na téme ultraperiférnych regiónov. Navštívili sme ich, e, urobili sme to, čo len bolo v našich silách pre tieto regióny pre solidaritu v situáciách katastrof. Vieme, že ku katastrofám došlo v mnohých e, častiach Európskej únie, v Taliansku, Portugalsku. Aj inde došlo k prírodným katastrofám. Pomáhali sme, e, kde to bolo potrebné, aj pokiaľ ide o migračnú krízu a jej dopady. A môžeme ešte povedať e, pár čísel. Po, viac než milión firiem sme podporili, 400 tisíc eh, nových pracovných eh, miest bolo vytvorených za toto obdobie, ale zhrniem, že pre mňa za komisiu a Európsky eh, parlament. Bolo dôležité, že sme spolupracovali, hľadali riešenia, vyslali sme jasné posolstvo o Európe, A e, našim posolstvom je, že nechceme, aby nikto zaostával, e, nechceme dovoliť, aby žiadna osoba, žiaden región e, zaostával, aby sa na ne zabudlo. Vychádzame z našej iniciatívy Building Blocks for the Future. Pani Karstin tu teraz nie je. Ďakujem jej za jej vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom. My sme z tejto správy eh, prevzali eh, veľmi veľa z vašich návrhov, za všetky som vám vďačná. Ehm, veľa eh, ozvien z vašich správ nájdete aj v budúcnosti v našich politikách. Ehm, vychádzame aj z berlínskej metódy, Sústredujeme sa na kľúčové výzvy ekonomickej transformácie, e, vychádzame z prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, zároveň podporujeme kľúčové infraštruktúry a investície, sociálne investície, investície do zdravia, vzdelávania, zručností. Nič z tohto by sa nepodarilo bez e, vašich vstupov aktívnej podpory a preto, ako som už povedala vám, ďakujem, som za to veľmi vďačná. Keď sa pozerám do minulosti, tak vidím, že sa nám podarilo dosiahnuť veľa. Môžeme byť pyšní, že sme politiku priblížili občanom. Komunikácia bola kľúčovou prioritou v rámci môjho mandátu a skutočne sa teším, že sa nám podarilo nájsť spoločnú reč, pretože bola tu skutočne výzva počas mandátu v tom zmysle, že Eurobarometer poukazoval na to, že iba jeden z troch občanov vedel, čo vlastne politika koheznosti, kohezio, celistvosti prináša pre ich región. A ja som rada, že som zistila, že nečelila som tejto výzve sama. Pomohli ste ma s vašimi službami, vaša podpora bola kľúčová a doplňali ste našu snahu. Vaša interaktívna platforma What Europe Does For Me, čo Európa robí pre mňa, to bolo dôležité, aby sme občanom ukázali, rôzne projekty v regiónoch prostredníctvom koheznej politiky. Je to kľúčový doplnok, pokiaľ ide o tú platformu otvorených údajov, kde občania môžu sledovať výsledky našej práce. Takisto ocenujem vašu prácu v rámci 7 komunikačných krokov. Tu sme spustili s pani komisárkou Tysonovou v maji roku 2017 a táto podpora vlastne vyústila k tomu, že tu máme E, ďalšie kroky, ktoré sme dosiahli v tejto oblasti v rámci Európy. Podarilo sa nám dosiahnuť 470 470 e, konkrétnych projektov a takýmto spôsobom vidíme, čo Európa robí priamo v regiónoch. Vítam vašu podporu v oblasti miestneho rozvoja, pretože 1400 lo- lokálnych stratégií v súčasnom období takisto Takýmto spôsobom umožňujeme ľuďom, aby sa vyjadrili, pokiaľ ide o dizajn programu a jeho implementáciu. Je to jedna z našich hlavných priorít pre budúcnosť. Ďalšia priorita je priblížiť Európu občanom a priblížiť rozvoj a ponúknuť určitú dynamiku na to, aby sme podporovali to osvojenie si týchto kohéznych programov. A v tomto kontexte vítam aj programu Európskeho parlamentu v kontexte age- mestskej agendy. Takisto aj pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu a návrhy z vašej strany, ďakujem Paskolovi Arimontovi, pokiaľ ide o otázku cezhraničnej spolupráce, pretože tu vidíme konkrétne hmatateľné výsledky, možno najviac viditeľné, pretože takto ľudia si uvedomujú, že spolupracujeme a prinášame výsledky. Takže ďakujem, že ste túto tému takto pre, pretlačali. Aj pokiaľ ide o makroeurópske stratégie, tu Európsky parlament aj naďalej zohráva kľúčovú úlohu v oblasti makroregionálnych stratégií, aby tu bol úspech je tu politická podpora, ktorá je potrebná a vaša úloha v tejto oblasti je dôležitá. Keď sa ohľadneme do minulosti, takže vytvárame podmienky na to, aby sme zaznamenali zlepšenia a, a istotne viete, koľko hodín sme strávili sťažovaním, pokiaľ ide o komplexnosť a zbytočnú byrokraciu v týchto projektoch. A keď som sa zhostila svojho úradu, tak som veľmi rýchlo si uvedomila, že my musíme sa zbaviť tej nadmernej byrokracie a musíme koheznú politiku viac priblížiť koncovým užívateľom a v tomto ste nám pomohli v rámci Omnimusu. Podporujeme zjednodušené kost op možnosti a snažíme sa odstrániť to administratívne bremeno, pokiaľ ide o malé projekty. To by nebolo bývalo možné bez aktívnej podpory a prispenia spravodajcov ako pán Van Nistleroy, pani Konstance Krell. Takže ešte raz ďakujem pekne, Lambert. Prosím vás, sprostredkujte moju vďaku aj Konstanc. Ja si myslím, Lambert, že skutočne sa ti treba poďakovať za všetkú formu spolupráce, pretože ako viem, už nebudeš sa uchádzať o úrad poslanca a preto aj naďalej by som chcela spolupracovať eh, a chcem sa ti na tomto mieste poďakovať. Mám takisto aj eh, mimoriadne, eh, teda chcem sa poďakovať mimoriadne aj Iskre, pretože podarilo sa nám toho veľa dosiahnuť a pre mňa bolo vždy veľmi cenné, že sme mohli takto formálne, neformálne byť v kontakte a že takýmto spôsobom sme spoločne sa snažili vaše skúsenosti priamo z terénu pretaviť do konkrétnych pravidiel. V rámci Omnibusu sme pripravili zjednodušenú politiku kohezie po roku 2020, ako som už povedala. Vaša aktívna podpora bola potrebná. Navrhli sme 80 opatrení zjednodušenia, ktoré prinesú výsledky program. Tieto zoštihlia programy a zrýchlia tú implementáciu. To všetko znamená, že programy budú mať viac priestoru na to, aby pomáhali tým koncovým užívateľom a prinášali solidné výsledky. Takže toto sú konkrétne výsledky a ja si skutočne myslím, že môžeme ísť domov a povedať našim občanom, že skutočne sme bojovali za našu spoločnú vec a dobrá práca, ktorú sme odviedli, si zaslúži aj ďalšie pokračovanie budúcnosti. Ďakujem pani predsedníčke za tie dlho strávené hodiny na trialógoch. Bohužiaľ, nie vždy sa nám podarilo nájsť zhodu, ako napríklad nové nariadenia a rozpočet v rámci tohto mandátu. Nestihli sme to pred európskymi voľbami. Bolo by to bývalo pre nás vynikajúce, ak by tá dohoda bola ešte pred voľbami, aby sme sa uistili, že skutočne tú implementáciu začneme od januára roku 2001, v rámci ďalšieho programovacieho obdobia, ale skutočne dúfam, že budeme mať dohodu po voľbách, pretože potrebujeme konkrétne programy a na to, aby sa nám to podarilo dosiahnuť, legislatívny balíček musí byť prijatý čo možno najskôr. Ako som povedala, skutočne môžem výbor regi iba pochváliť. Boli ste neunavní, pokiaľ ide o prácu na príprave obdobia po roku 2020, takže mimoriadne sa chcem poďakovať práve pani predsedničke, ale aj spravodajcom, pani Krel, pánovi Novakovi, pánovi Kocolínimu, pánovi Arimónovi, pánovi pán Nitleburgovi. Všetci ste skutočne pracovali a snažili sa urobiť všetko preto, aby sme do rokovania išli pripravení, ale bohužiaľ nie vždy to na rade prešla. Teraz je to teda momentálne v niektorých oblastiach v rukách rady, ale oceňujem to, že vo viacerých bodoch sme našli spoločnú reč a podarilo sa nám navzájom sa doplniť na trialógoch. Takže oceňujem aj konštruktívneho ducha trialógov a ako som povedala, som trochu sklamaná, pretože sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu, ktorá by bola priviedla zlepšenie situácie vo všetkých oblastiach. Je tu výzva pred novým parlamentom, aby pokračoval v tomto vašom posolstve. Na záver, vážené dámy a páni, skutočne život je taký, 5 rokov ubehlo rýchlo, je to posledný krát, čo som tu pred vami vo funkcii komisárky pre regionálnu politiku. Dúfam, že prídem medzi vás ako vaša kolegyňa a budem niekde v miestnosti sedieť, ale skutočne som pyšná to na to všetko, čo sa nám podarilo dosiahnuť a boli tu viaceré výzvy, takisto tie najvzdialenejšie regióny, mestské regióny, omnibus, programovacie obdobie a balíček pri období po roku 2020. Spolupracovali sme a ja by som si nemohla želať viac a lepších partnerov, ako ste vy Želám vám všetko dobré do budúcnosti a želám všetko dobré vašim rodinám. Dúfam, že sa stretneme a uistujem vás o tom, že my sme odviedli veľmi dobrú prácu pre, naše, pre našich občanov, pre naše regióny, pre Európu. Takže toto je tá chvíľa, kedy normálne sa človek poďakuje za pozornosť, ale ja sa chcem poďakovať za všetko, nielen za vašu pozornosť. Thank you, Commissioner. It is, uh... Ďakujem pekne, pani komisárka. Je skutočne veľkou cťou pre nás mať možnosť hovárať sa s vami. Vždy, keď ste medzi nás prišli, bolo tomu tak. Ja by som teda navrhla, že skombinujeme dva body v rámci programu diskusia s pani komisárkou a diskusia ohľadne našej práce v oblasti koheznej politiky a takisto pokiaľ ide o tému výhľad politiky do budúcnosti. Takže pár číselných údajov, ktoré máme pripravené zo strany sekretariátu a potom to bolo zaslané všetkých. Možno ste ich ešte nevideli. Chcela by som vám pripomenúť, že tu máme prvé čítanie ohľadne troch hlavných legislatívnych návrhov, pokiaľ ide o budúcnosť našej politiky, to je CPR, Interreg, takisto Európsky cezhraničný mechanizmus. To sú teda tie štyri témy, kde je Regi zodpovedný a nám sa podarilo dosiahnuť na úrovni prvého čítania dohodu na úrovni pléna. Ja som bola veľmi rada, včera sme počuli aj v rámci diskusie e, na úrovni diskusie s členmi výboru regiónov, Skutočne členovia oceňujú našu prácu a oni si uvedomujú, že bolo to ťažké dosiahnuť túto dohodu medzi radou a nami, ale to prvé čítanie v parlamente je niečím, čo skutočne oni ocenili a pochopili, akým spôsobom my pracujeme a e, zároveň sa nám za to poďakovali. Takže mali sme 16 ďalších legislatívnych postupov, ktoré prešli cez výbor REGI, niektoré z nich prešli cez náš výbor veľmi rýchlo, pretože to boli zrýchlené postupy, aj vďaka tomu, že komisia na to tak tlačila, ale v každom prípade my sme sa snažili vyhovieť. Takisto sme pripravili 25 legislatívnych stanovisk pre ostatné výbory a to je taký signál, znak dobrej spolupráce s ostatnými výbormi, čo je vlastne jedna z, našo, jedna z tých osobitostí práce nášho výboru. Skutočne sme veľmi dobre spolupracovali s ostatnými výbormi v parlamente a mali sme veľmi dobrú úroveň vzájomného porozumenia. Málo kedy tu došlo k konfliktu, e, pokiaľ ide o záujmy medzi jednotlivými výbormi a treba povedať, že my sme vždy vyhrali v týchto sporoch, ktoré boli. Áno, treba to povedať. Takže takisto sme tu mali 29 nelegislatívnych správ, ktoré stanovovali politické pozície v kľúčových oblastiach vrátane 7 implementačných správ, čo nie je možno veľmi populárne tu v parlamente. V niektorých výboroch majú nižšie číslo takýchto správ. My máme 7 čo do počtu, takže skontaktujte sa s pani Damato ktorá vlastne otvorila dvere pre tieto implementačné správy. A máme aj 15 delegácií členov výboru REGI, pokiaľ ide o dosledovanie implementácie jednotlivých politík výbor v tejto oblasti priamo v teréne. Takže toto sú tie témy, o ktorých môžeme hovoriť a teraz už ja prestanem hovoriť a dám slovo našim kolegom. A ako prvý dostanú slovo práve koordinátori. Máme troch ktorí sú tu dnes v miestnosti, takže začneme s koordinátormi. Pán Van Nistlero, nech sa páči, máte slovo. Thank you Ďakujem pekne za slovo. Ako to už býva, vždy sa väčšia pozornosť venuje pri, tej posle- pri tom poslednom príhovore porovnaní s tým prvým, takže budem dávať pozor. Chcem sa poďakovať pani komisárke, pretože veľmi dobre sme začali, keď som ju videl ako kandidátku keď vošla do miestnosti a snažili sme sa oboznámiť s našimi názormi, ja som vždy hovoril, že prosím vás, dávajte pozor, väčší pozor na tieto špecializácie, pretože to sa týka budúcnosti, pokiaľ ide o konkurencie, schopnosť Európy. A potom nastalo vypočutie a chcel by som povedať niečo, neviem, že čo sa teda udialo, ale skupiny musia predkladať otázky a musíte si stanoviť priority. Niekedy sa tie otázky dávajú, predkladajú neformálnym spôsobom, ale kandidátka na komisárku povedala a odpoveď na otázku pána Van Nisleroja, pokiaľ ide o Smart Specialization a odpovedali ste. Som sa nespýtal tú otázku. <laughs> This is the magic we live in. Sometimes you have to, to push or to fight for things and sometimes Takže takto to vyzerá v týchto oblastiach. A keď sa pozriete na to, že čo sa nám podarilo dosiahnuť, treba povedať, že ja som z krajiny, ktorá je čistým placom a môžem vám povedať, čo to znamená. To znamená, že vždy a všade ma kritizujú za moju prácu, pretože ja som príliš pozitívny, pokiaľ ide o politiku koheznosti, pretože kohezná politika je tým pojivom, ktoré zbližuje regióny, mesta a vlastne v krízových časoch drží Európu pokope. Ale to nie je iba to vnímanie, ale takéto to vnímanie v Holandsku nie je. Tam ministri finančných záležitostí hovoria, nás to stojí iba peniaze, my chceme peniaze dostať naspäť. Nikto nikdy nereagoval na moje čísla, ktoré som predložil ja. Oni mi iba predkladajú ich čísla, kde, sa, kde je jasné, že teda oni platia viac, ako dostanú naspäť, ale jednoducho oni nevnímajú tú situáciu tak ako ja. Takže to je niečo, čo ja považujem takmer za zázrak, že čo sa nám podarilo v rámci finančných otázok získať. Ako to povedala aj pani komisárka, týka sa to všetkých regiónov. Priblížili sme koheznú politiku všetky Treba povedať, že ešte stále to je na úrovni jednej tretiny európskeho rozpočtu. A teraz tu máme možnosť ehm, v tých posledných dňoch, ja teda radšej bojujem za niečo ako proti niečomu. Mali sme tu neformálny summit včera, pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu s Čínou. A keď sa pozriete na to, čo oni hovoria, tak sa pýtajú, ako sa vám to podarilo? Máte nových, 12 nových členských štátov, väčšina z nich je chudobnejších, máte veľkú krízu a potom sa vám podarilo zaznamenať túto obnovu. A máte koheznú politiku. A oni hovoria vlastne to isté. Majú tam veľké mesta práve na oblasti, v oblasti pobrežia a práve západná časť Číny, tam sú problémy a oni hovoria teda, že majú problémy vyľudňovania, silnej urbanizácie. A keď sa pozriete teda trochu s, s odstupom na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť pri riešení týchto problémov, tá kohezná politika nie je teda iba nejakým liečivom, skutočne splňa preventívnu úlohu pri riešení vecí, ktoré sa môžu vymknúť spod kontroly, ak sa jednoducho situácia zmení. A tak, ako to povedala aj pani komisárka a naša pani predsednička, Mali sme viacero problémov v parlamente, keď sme chceli obhajovať naše stanoviska, ale keď vidíte, že štruktúralne reformy podporujú programy, zopakujem, štruktúralne reformy podporujú programy, nezačína to v ekone, začína to tu. My sme túto pozíciu prijali, pretože máme stanovisko a toto je vlastne eh, to, čo by som chcel povedať aj ďalšiemu, ďalšiemu parlamentu, ktorý príde po nás. Využite vaše príležitosti. Treba sa pozrieť na to, čo môžeme robiť s problémami, ktoré tu budú v budúcnosti. Problémy na úrovni utečenecov, takisto zemetrasenia. To je všetko, čo, čo sa týka všetko bezprostredne našich občanov. Budú tu viaceré veci, ktoré my budeme musieť čeliť a nájsť riešenie. A mne sa vždy rozbúši srdce, keď sa pozriem na to, čo sa deje práve vo vidieckom priestore a že takýmto spôsobom môžeme my pomôcť práve pokiaľ ide o rozvíjanie konceptu Smart Village, inteligentné dediny. Hovorím tu práve o posilňovaní pozície. Máme tu piatú prioritu v novom nariadení, približiť sa občanom a keď sa to trochu podobá aj situácii, že by to nemalo byť také hladké, tak predsa len to povedie k tomu, že občania by mali si lepšie uvedomiť, akým spôsobom môžu prispieť k posilneniu Európy, aby neišli cestou konzervatívnych populistických vecí a treba aj tieto regióny jednoducho vyzdvihnúť, pomôcť im a myslím si, že takýmto spôsobom môžeme situáciu zachrániť. Mali sme pilotný projekt, vy ste k nemu prispeli, bol veľmi úspešný. Takisto e, tranzícia energetická, starostlivosť e, neformálna, formálna. Musíme sa poučiť e, z tých vývojových tendencií, kedy ľudia starnú na vidieku. Potrebujeme iný sociálne-ekonomický model neudeje sa to e, samo o sebe, musíme to sprevádzať, musíme sa upoučiť. Keď sa pozeráte zvonka dovnútra, pozrime sa na regionálnu správu z roku 2012 e, z dielne OECD, tu presne vidíte, e, že hovoria na svete celosvetovo o troch veciach. Digitalizácia, automatizácia, potom demografické zmeny urbanizácia, starnutie, migrácia a potom tretia, tretí blok klimatické zmeny. Naša eh, práca by sa mala uberať týmito troma smermi. Ja chcem každému poďakovať za dobrú spoluprácu zamestnancom sekretariátov. Myslím, že to bolo dobré obdobie. Thank you, Mr. Van Nistelrooy. Ďakujeme, pán Van Nistelrooy. Mr. Van Miltenburg, the floor. Pán Van Miltenburg teraz. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, už ste o tom hovorili na začiatku e, mandátu. E, keď sme spúšťali našu spoluprácu, keď ste boli kandidátkou na tento post e, ZIA. Zdá sa mi to, že to bolo len včera. Myslím, že sme odviedli medzi tým veľmi dobrú prácu s vašimi návrhmi na eh, modernizáciu regionálnej politiky, aby sme zabezpečili investície v celej Európe formou solidarity. Môžeme vám eh, za túto prácu poblahoželať, ale zdieľam vaše sklamanie, pokiaľ ide o legislatívnu prácu. Ku koncu nášho mandátu je tu málo pokroku, eh, pokiaľ ide o CPR Pritom to bola jedna z priorít rumúnskeho predsedníctva, kohezná politika. Tu nie je vôbec pokrok. Samozrejme, že rada pracuje na ECBM, Európskej teritoriálnej spolupráci, Európskom, Európskom rozvojovom e, fonde, ale tu nie sú skutočné formy pokroku, teda trialógy a tu som rovnako sklamaný ako vy. Aspoň od rumúnskeho predsedníctva sme očakávali, že medzi prioritami e, vašimi budú, bude kohezia e, jedna z hlavných vecí. Máme však ešte možnosť dúfať. Zajtra sa bude totiž v Bukurešti diskutovať na neformálnom stretnutí s, mi, e, s ministrami za koheznú politiku. Aké tam bude vaše posolstvo, je jedna z mojich otázok. Aké bude vaše kľúčové posolstvo, pretože zjavne budete hovoriť o témach ako spravovanie fondov, vo vzťahu k európskemu semestru, ďalej tematická koncentrácia. Sú tu v podstate postoje pracovnej skupiny rady, dokonca na úrovni Koreperu. Nie vždy v zmysle vašich návrhov. Takisto ste videli, čo sme ku kohezným fondom e, prijali v pléne pred dvoma týždňami. Takže čo poviete ministrom ako kľúčové posolstvo? Jedna z mojich obáv je tá, že keď sa pozriete na postoje eh, rady k ERDF, nariadeniu koheznému fondu, tak chcú eh, komponent číslo 5 pre eh, regionálnu spoluprácu v Európe. Je rozhodujúce pre Európu, ak chceme byť priekopníkom v oblasti inovácií, ak nechceme prehrať v súťaži s e, Američanmi a Číňanmi, je dôležité, aby sme vyčlenili dostatok rozpočtových prostriedkov na medziregionálne investície. Nie je to veľmi blízka téma, pretože regionálna politika to nie je len otázka solidarity, nie je len o znižovanie e, regionálnych rozdielov, ale ide v konečnom dôsledku o posilnenie Európy na globálnom fóre posledná otázka, ako sa e, vyhneme tomu, aby e, ten komponent číslo 5 zapadol e, prachom a nebol vlastne v tom nariadení ani v žiadnom fonde. To je trošku moja obava. Teda otázka znie, bude to zajtra témou na diskusie, bude to súčasťou novej komisie nového komisára, budete sa držať vašich návrhov, alebo bude sa držať vašich návrhov. A potom taká e, fakt, faktickejšia otázka, pokiaľ ide o mestskú agendu. Je dôležité, aby tu bolo oficiálne oznámenie nového parlamentu k výsledku strategických tematických partnerstiev, zabezpečiať to, aby sme nezabudli na mestskú agendu, aby sme tým zaujali novým parlamentom, keď bude inventarizovať pokrok v jednotlivých postupoch. V neposlednej miere by som vám chcel zablahoželať veľa šťastia v blízkej budúcnosti. E, máte e, e, vlastnú kampaň, vaše výsledky sú dobré, pokiaľ ide o legislatívnu prácu. Chcem vám vyjadriť vďačnosť za skupinu ALDE za dobrú spoluprácu za 5 rokov ešte aj zajtra vám želám e, do zajtrajška veľa šťastia, keď sa stretnete so všetkými ministrami zodpovednými za koheznú politiku. V mene komisii by, dúfam, že zaujať, zaujmete dobrý postoj, aby kohezná politika fungovala i v budúcnosti a bola dobre modernizovaná. Ďakujem. Ďakujeme pán, pán van Miltenburg. E, ďakujem za pripomenutie toho zajtrajšieho stretnutia. Chcem vás len informovať, že tam budeme mať e, pána Omar Žiho ako nášho zástupcu, ako podpredseda nášho výboru, takisto podpredseda pán Celer zastupí náš výbor na tomto neformálnom e, stretnutí ministrov. Budú sa tam prezentovať výsledky výboru regií a naše postoje Takže naši účastníci na tom stretnutí zajtra spolu s komisárkou budú pani Damato. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka za to, že ste sa zúčastnili tohto nášho posledného zasadnutia e, výboru. Chcela by som tiež e, zrekapitulovať týchto 5 rokov a to, čo sa nám podarilo to, čo stojí ešte pred nami ako výzva, pred nami poslancami či e, obyčajnými občanmi. Keď som za hnutie piatich e, hviezd e, prišla do parlamentu, e, stala som tu pred vysokou e, horou, ktorú bolo veľmi ťažko vyliesť. Tú horu predstavovala nedôvera voči hnutiu piatich hviezd a politika úspor a postupne sme začali spolupracovať. A bolo tu toto takmer náboženstvo, vychádzajúce zo e, sleposti, z dogiem, z e, rigoróznosti. E, spomente si, že sme hovorili, že politiku e, čisto iba úspor treba zrušiť napokon. E, sa par, Európsky parlament tiež za toto postavil. Viete prečo? Pretože udržateľný rozvoj našich území, e, boj za životné prostredie, e, ochrana seizmických oblastí nemôžu byť obetované iba mm, kvôli nejakým e, zhora navrhnutým reformám, ktoré treba e, urobiť. A ak, zvlášť ak tieto sú diktované e, logikou úspor, ktoré však zlyhali, tak ako to nedávno priznal aj predseda Juncker. Videli sme situáciu v Španielsku, v Portugalsku a preto pre nás je hrozné, že komisia sa snažila nám navrhnúť aj v Taliansku tie isté nástroje. Som si istá, že aj v budúcom volebnom období budeme e, teda blokovať makroekonomickú e, podmienenosť, ale táto logika úspor sa tu nezastavuje. V Bruseli aj v Taliansku mnohí naďalej atakujú e, príspevok, ktorý by sa mal v Taliansku začať vyplácať všetkým občanom v ekonomických ťažkostiach. Hovoria, že je to šialenstvo, ale práve v úsmerneniach e, sociálneho fondu pre obdobie 2021 až 2027 je možnosť spolufinancovať európske, e, z európskych fondov e, takéto projekty ako tento občianský príspevok. Takže podľa mňa opäť nám tu dáva zapravdu Európsky parlament. Takže ja mm, vás vyzývam, aby ste pochopili, ako zodpovedne sa snažila postupovať naša delegácia. My nenasledujeme falošné mýty, snažíme sa naozaj poskytnúť e, reálne odpovede na otázky našich občanov, ktorí príliš dlho boli držaní vo veľkej vzdialenosti od Bruselu a od Štrasburgu. Spolupracovali sme konštruktívne na týchto troch e, nariadeniach Interreg Face, e, či nariadenie o spoločných e, e, ustanoveniach. A e, myslím si, že sme vypracovali normy, ktoré sú vynikajúcim východiskom pre budúcu prácu budúceho Európskeho parlamentu. K napríklad musím povedať, že vďaka e, veľmi dobrému e, prístupu toch, a kompaktnému prístupu tohto výboru sa nám podarilo viaceré kritické body z návrhu e, komisie pozmeniť. Týka sa to napríklad námornej spolupráce, ktorá sa dostala do prvej oblasti v tomto návrhu a pokiaľ ide o nariadenie o spoločných ustanoveniach, e, boli tam tiež určité kritické body ako pravidlo N plus 2, čo veľmi penalizovalo naše regióny, alebo transfery do nástrojov s priamým riadením či zníženie miery spolufinancovania. Ale konsolidovaný návrh e, prijatý v parlamente, okrem toho, že zrušil makro e, Eh, podmienenosť, makroekonomickú podmienenosť, dosiahol aj ďalšie úspechy. z 321 eh, eh, sme teda zvýšili počet prostriedkov, ktoré budú mať naše teritoria k dispozícii, pretože sa uznalo, že sú významné. Takisto sa urobili zmeny aj ohľadom pravidla N plus 2 Zaoberali sme sa aj mierou spolufinancovania, takže sú tu naozaj kroky vpred, ale len také prvotné. E, tie prvé trialógy, ktoré sa doteraz konali, sa nevenovali ešte tým e, ústredným e, problémovým otázkam. Parlament sa musí snažiť pokračovať ďalej v mandáte, ktorý plénum už udelilo vo svojom hlasovaní. Takže som veľmi rada, že tu máme takéto výsledky, ktoré sme dosiahli. A pokiaľ ide o FACE, parlament e, zmenil tú otázku tematickej koncentrácie. Aj toto je dôležitý výsledok. Vychádzame tu e, z týchto troch úrovní rozvoja regiónov. Aby som skončila na pozitívnu notu, myslím, že aj e, pani komisárka sa teší novému e, článku 6, ktorý e, blokuje e, fosílne zdroje. Pripomínam, že pred dvoma týždňami plénum ukázalo veľkú odvahu, väčšiu odvahu než komisiu, keď stanovilo, že sa nemôžu robiť žiadne výnimky v tejto oblasti a teda zamedzili sme tomu, aby sa používali financie politiky súdržnosti Eh, ktoré by eh, teda nejakým spôsobom podporovali fosílne zdroje. Ja vám pekne ďakujem, pani komisárka, ďakujem vám, pani predsednička, ďakujem službám parlamentu. A dovolte mi, aby som eh, poďakovala aj Andrej Pikone, aj ostatným poradcom Dúfam, že v určitom budúcom eh, volebnom období aj tí kolegovia, ktorí nekandidujú opätovne, ale ktorí eh, veľmi eh, prispeli do práce nášho výboru ako občania, budú môcť prispierať, prispievať ďalej do práce nášho výboru, pretože potrebujeme ich skúsenosti na to, aby sme boli úspešní aj v budúcnosti. Ďakujeme pani Damato. Kolegovia, teraz máte slovo vy, pán Flak a potom ďalší rečníci. Pán Polčák takisto. Ďakujem pekne, veľmi stručne v porovnaní s kolegami. Každý z nás e, asi počul dosť za posledných pár týždňov od, od Britov. Len dva roky som v tomto výbore, ale Veľmi si e, vážim dobrú prácu i dobré zámery tohto výboru a komisárov. Možno sa nakrátko určite budem kandidovať. Prepáčte mi za to. Nakrátko sa vrátim, ale nie nadlho. Ako vieme, e, odchod je na Halloween, to je trošku symbolické. Nie je to vhodná e, doba na to, aby som komentoval všetky tie otázky budúceho obdobia 5-ročného, ale v mene delegácie britských konzervatívcov, za ktorých tu hovorím, a celej skupiny EKR, nie sú tu ďalší kolegovia, myslím za EKR, by som rád poďakoval pani komisárke Šáke za jej prácu počas jej volebného obdobia. Vám, pani predsednička, za výborné vedenie výboru. A na záver snáď ešte toľko. Chcem zdôrazniť to, čo ste už asi mnohokrát počuli. Odchod e, e, e, Spojeného kráľovstva nie je z dôvodu, že by sme mali nepriateľské také pocity voči Európe. Väčšina z nás e, tak necíti. Je to len preto, že sme skeptickí voči e, európskemu projektu. Veľmi rozlišujeme medzi EÚ a širšou Európou. želáme veľa šťastia Európskej únie i jednotlivým európskym krajinám do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme, pán Flak, i vašej celej delegácii e, z konzervatívnej skupine, ktorá bola veľmi konštruktívna a veľmi orientovaná na partnerstvo. V mene predsedníctva výboru Regi vám ďakujem. Pán Rojs. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. I ja by som chcel pri príležitosti toho, že je to posledná skôdza, aby som teda chcel vám poďakovať za sympatický a rozumný spôsob, ako ste predsedala týmto schôdzam a chcem sa pripojiť k slovám vďaky, ktoré tu zazneli, najmä na adresu pani komisárky, zamestnancom parlamentu, tlmočníkom. Chcem taktiež poďakovať koordinátorom i kolegom, ktorí tu sú a ďakujem tiež za všetko to, čo som sa mohol naučiť. Bolo toho naozaj veľa. 24 rokov som bol starostom a mám teda dobrý pohľad na politiku kohézie a musím povedať, že že veľmi rád trávim e, e, víkendy tak, že hovorím s mladými ľuďmi ktorí žijú v Portugalsku a má možnosť porovnávať, ako vyzerá život v Portugalsku pred vstupom do EÚ a po vstupe do EÚ. A to ma vedie k tomu, že som celkom presvedčeným Európanom. Vidím totiž priame pozitívne dôsledky politiky kohézie. Portugalsko by bolo úplne inou krajinou, keby nebola kohezná politika. A ja by som teda chcel na záver povedať toľko, že budem veľmi rád, ak bude politika kohezie i naďalej fungovať A samozrejme, že som za to, aby e, programy fungovali i naďalej tak, aby občania jasne videli a vedeli, čo pre nich Európa robí. Treba však občanov informovať a jeden z problémov našej európskej politiky spočíva v tom, že hlavný príjemca tejto politiky, občania samotní, často nevedia o, o tejto politike teda tie miestne zodpovedné osoby nedostatočne komunikujú. Mali by sme však všeobecne našu komunikáciu zlepšiť, aby občania presne vedeli, e, čo pre nich Európa robí, aby si mohli tohto príspevku vážiť. Ďakujem vám teda všetkým. Musím povedať, že za tých posledných e, 5 rokov je problematická len jedna vec a to je len skutočnosť, že sme všetci o 5 rokov starší. Ďakujem. Ďakujem vám za tieto slova. Pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja chcem pani komisárke poďakovať za jej pôsobenie. Na čele nášho e, výboru kde bola doplnená pani predsednička, kde sme sa starali postarať o úlohu kohoznej politiky. Ujali ste sa funkcie vo veľmi neľahkej e, dobe, zažili ste tu niekoľko kríz, spomenul by som ukrajinskú krízu, kde sme preberali mandát grécku krízu ste spomenuli, tá sa dotkla aj koheznej politiky, utečenec ku krízu musíme spomenúť tá svojim účinkov doteraz e, ovplyvňuje e, európsku politiku a ešte aj Brexit. Takže to sú krízy, ktoré otriasli Európou a ja som rád, že po týchto krízach európska politika nie je malou politikou Európskej únie, ale naopak je jednou zo silných politik Európskej únie a dokázali sme ju e, uchrániť pred všetkými atakmi to si naozaj vážim a chcel by som vám za to poďakovať. Chcem poďakovať všetkým ko- koordinátorom za ich e, činnosť a chcem poďakovať pani predsedničke za skvelé vedenie výboru. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. Pani Rodriguez máte slovo. prvom rade by som chcela poďakovať pani komisárke za jej spoluprácu, kolegom, zamestnancom. Ďakujem samozrejme našej pani predsedníčke, ktorá vždy príkladným spôsobom viedla našu prácu. Za to vám pekne ďakujem. Mali sme tu aj určité napäté momenty, ale ja si myslím, že e, to bolo konštruktívne. Napríklad v prípade štruktúrálneho dialogu sankcií eh, voči Portugalsku, eh, Španielsku. Ja som rada, že náš výbor hovoril jedným hlasom. Prežili sme veľa pekných okamihov a ďakujem eh, pani, komis- pani komisárke a komisii za ochranu odľahlých regiónov. Ďakujem vám veľmi pekne za to a ďakujem, že ste sa zasadzovali za menej rozvinuté regióny. V budúcnosti musíme naďalej obhajovať politiku kohézie. Nebude to jednoduché. Sú tu e, určité dôležité ekonomické aspekty, aspekt investícií, ale tiež je dôležité, aby politika kohézie ukázala sílu Európy. Ukázala, že medzi európskymi občanmi existuje solidarita, Zdá sa mi, a už to tu zaznelo, že je tu problém s komunikáciou. Niekedy preto, že národné a regionálne vlády jednoducho nedokážu dobre predať to, čo sa dosiahlo. Je tu problém administratívny, ale je tu aj problém komunikácie. Spôsob, ako komunikujeme s občanmi, hovorím to ako vyučujúca, ako profesorka, je to moje povolanie, som vedkynia a profesorka, musím e, povedať, že k ľuďom sa to jednoducho nedostáva. Nedostáva sa to ani k mladým ľuďom, ani k starším ľuďom. Nevedia, čo tu robíme. A preto si myslím, že nielen poslanci a komisia, ale všetky európske inštitúcie by mali zjednodušiť e, svoj spôsob komunikácie. Aj preto, že Náš výbor by mal byť naozaj hlasom regiónov a pokiaľ sa nám nepodarí informovať o práci, ktorú tu odvádzame, a my tu odvádzame vynikajúcu prácu, pokiaľ sa nám nepodarí e, to ľuďom odkomunikovať, tak niečo nie je v poriadku. A ďalej sme pred voľbami, tie voľby nebudú ľahké, musíme bojovať s populizmom, s demagogickým prístupom v politike A tu je treba si uvedomiť, že nepostačí len povedať, že populizmus e, je, zlý. Musíme si zvoliť inú taktiku v boji proti nemu. Musíme sa snažiť ochrániť tie e, dobré pocity, ktoré občania voči Európe majú. To by, mal byť náš, to by mala byť naša hlavná úloha. Ďakujem pekne, pani Rodríguez, pán Monskúr. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Všetci vieme, čo sa očakáva e, pri príležitosti posledného zasadnutia. Čas E, žiaľ beží. Ale ja si myslím, že sa nám podarilo za týchto posledných 5 rokov odviesť e, veľa práce. Ďakujem veľmi pekne pani predsedníčke za elegantné vedenie e, našich zasadnutí. Boli ste vždy e, naozaj otvorená našim e, želaniam. E, veľmi pekne ďakujem za všetko. Pani komisárka, 26 rokov som fajčil, musím sa priznať. Niekedy som bol nespokojný s politikou súdržnosti a bolo treba, aby som sa stal Eh, europoslancov, aby som eh, uvidel, aký význam má táto politika pre naše regióny a hlavne pre eh, ultraperiférne regióny. Skutočne urobili ste toho veľmi veľa. Situácia bola veľmi zložitá, ale je nesporné, že ste boli veľmi ochotná pracovať, veľmi ste Eh, načúvali, aké potreby majú ultraperiférne regióny. Ja vám ďakujem v mene mojich kolegov, nie je nás veľa, sme traja za tie francúzske ultraperiférne regióny, jeden za, celkovo za všetky ultraperiférne regióny a teraz sa tu celkom zjavne črtá eh, pokrok v našich regiónoch. A to je preto, že sa snažíme venovať pozornosť rozvoju našich e, území. Myslím si, že sme naozaj e, toho urobili veľa pre e, naše regióny. Teraz pred nedávnom aj v oblasti rybolovu. Námorné právo. Aj v mnohých ďalších oblastiach ste nám eh, pomohli vyhrať mnohé eh, bitky. Bez vás by sme tieto výsledky nedosiahli a chcel by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí načúvali našim problémom Ďakujem za všetko. Po 42 rokoch politického života ja odchádzam, ale musím povedať, že pre mňa bolo veľmi pozitívne e, to, že som mohol pôsobiť ako europoslanec. Naučil som sa toho od vás veľmi veľa. Európa, ktorá nám tak pomáha, eh, je taká neznáma eh, pre občanov. Tu treba naozaj vyvinúť úsilie, aby Európa bola bližšia občanom. A v tomto vlastne nielen, že my potrebujeme Európu, ale aj Európa potrebuje nás. Ďakujem pekne. Thank you so much, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán Monscourt.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 sa tu eh, už doteraz takto pozitívne vyjadrili. Myslím, že práca za posledných 5 rokov v tomto eh, výbore bola pre mňa skutočne potešením od samého začiatku. A to musím zdôrazniť aj, že eh, som veľmi vďačný pánovi Fan Nistelrojovi. Veľa som sa od neho naučil. A naučil som sa toho veľa aj e, od všetkých, ktorí e, pracujú vo výbore v oblasti politiky súdržnosti. Pokiaľ ide o obdobie po roku 2020, urobili sme všetko preto, aby sme udržali solidaritu v Európskej únii. A ja si myslím, že to je to najcennejšie, čo e, tu zanechávame po sebe E, snažím sa zabezpečiť, aby boli rešpektované všetky regióny. Osobitnú pozornosť by sme mali venovať regiónom s najväčšími problémami. Re- zareagovali sme na všetky, alebo aspoň na tie najväčšie výzvy. Ja by som chcel poďakovať pani komisárke za spoluprácu. Pani predsedničke chcem poďakovať Takisto za tú e, triedu, s ktorou viedla naše zasadnutia a e, ďakujem kolegom e, za e, veľmi zaujímavé diskusie. Ja zdôrazňujem, e, rozhodujúcu úlohu tu zohrával pán Van Nistelrooy, veľa som sa od neho naučil. E, a verím, e, že budem e, ďalej zúročovať e, tieto vedomosti, ktoré som tu získal v mojej práci pre občanov. Myslím, že môžeme byť hrdí na prácu, ktorú sme tu odviedli. Viem, že naša práca tu v regiónoch, v obciach je vnímaná veľmi pozitívne. Aj E, teda týmto regiónom, aj polským regiónom by som chcel vyjadriť moju vďaku takisto. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pán e, Kabelík. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu pôsobil len jeden rok, ktorý nahradil som Jensa Nilsona, ktorý pred rokom zosnul, ktorý odvádzal veľmi dôležitú prácu v tomto výbore ale musím povedať, že za tento čas som sa tu toho veľa naučil o tej e, veľkej práci, ktorú tu odvádzate, ktorú tu odvádzame regionálna politika súdržnosti. Teraz už chápem, ako funguje v praxi. Jej e, úlohou je e, udržiavať Európsku úniu pospolu v veľmi zložitej situácii. Takže v mene skupiny SND myslím, že som tu jediný za skupinu SND. Ďakujem vám, pani komisárka. Veľa úspechov vám prajem v budúcnosti. Ďakujem aj pani predsedničke, ďakujem kolegom, aj všetkým zamestnancom, ktorí e, pracovali na tom, aby e, Európska únia bola lepšia, aby e, lepším spôsobom fungovala. Ďakujem pekne, pán Zver. Ďakujem pekne, pani predsednička. Patrí sa, aby som sa vyjadrila aj ja, aj keď som len náhradníkom eh, v, tej, v tomto výbore. Aj ja som sa tu veľa naučil. Bolo to veľmi dôležité pre moju politickú a odbornú kariéru. Aj ja chcem poďakovať pánovi Van Nistelrojovi za jeho podporu. V skupine nás naozaj motivoval eh, k eh, aktívnemu zaangažovaniu sa do jednotlivých tém. Ale e, nejde tu len o tú obsahovú stránku, ktorá bola príjemná. Príjemná bola naša spolupráca aj naprieč jednotlivými politickými skupinami. A vy, pani predsednička, ste sa o to veľmi zasadili. Snažili ste sa, aby to práve takto fungovalo. Náš výbor by sa mohol volať aj výborom pre európsku solidaritu, pretože solidarita to je ten, e, tá zásada, na ktorej spočíva Európska e, únia, a vlastne prerozdeľovanie prostriedkov smerom k regiónom, ktoré tieto najviac potrebujú, to je vyjadrenie veľkej solidarity, ktorú realizuje Európska e, únia a my ako europoslanci sme k tomu prispeli a preto som hrdý, že počas tohto volebného obdobia som bol súčasťou e, tejto rodiny a preto vám ešte raz e, ďakujem, pani predsednička aj za to, ako ste viedli tento výbor. A čo môžem povedať ja, je naozaj len ďakujem. Veľká vďaka za všetky tieto e, milé slova. A teraz už dovzdám slovo naspäť pani komisárke. Ďakujem pekne za vaše milé slova, za príjemné spomienky, ktoré sme nadobudli od začiatku môjho mandátu. Ako ste povedali, bolo by sa dalo urobiť ešte viac a budem sa snažiť skutočne veľmi stručne zareagovať na niektoré z vašich otázok, pretože dúfam, že tá naša práca bude pokračovať aj v budúcnosti na to, aby sme všetko zrealizovali. Ako povedali niektorí z rečníkov, ja zdieľam to vaše sklamanie v tom zmysle, že nemáme dohodu ešte pred voľbami. To bolo skutočne veľkou ambíciou pána komisára Junk, pána Junkera ako aj mňa. A ja si skutočne myslím, že by bolo bývalo veľmi dôležité dosiahnuť to aj pre regióny, aby tu bolo takéto uistenie, že ďalšie programové obdobie nezačne s omeškaním kvôli neskorému prijatiu legislatívneho balíčka. Bohužiaľ, možné to nebolo a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu do konca roka. Jedno z mojich posolstiev zajtra, keď budeme mať tú radu v Bukarešti, tak budeme apelovať na štáty, aby v tých rokovaniach postúpili dopredu v oblasti legislatívneho balíčka, takže trialógy budú môcť začať bezprostredne s novým Európskym parlamentom. To je pre nás veľmi dôležité. Momentálne nie je možné to dosiahnuť. Trialog začal neskoro kvôli komisii, pretože komisia predložila tento návrh 2. mája a je veľmi dôležité postúpiť v týchto formálnych diskusiách ohľadne programovania priamo v teréne. Chcela by som vám povedať, že aj keď by tie trialógy keď my sme na nich teda neboli, my sme začali tie diskusie ohľadne, začneme od teda paralelne s členskými štátmi rokovať ohľadne budúceho programového obdobia a budeme pripravovať ďalšie programy pre to obdobie od 21 do 27, dúfajúc, že sa nám podarí vyplatiť tie faktúry za predchádzajúce obdobie, keď sa príjme ten legislatívny balíček. Takže ako som povedala, diskusia a výmeny názorov budú pokračovať. Bojujeme za návrh komisie, ktorý je veľmi jasný a sme pripravení akceptovať a diskutovať o akýchkoľvek návrhoch zo strany Európskeho parlamentu ako zo strany členských štátov. Takže dúfam, že som zareagovala tak na otázku pani Damato, ako aj ďalších, ktorí sa pýtali na ten návrh. Vaše návrhy sú pre komisiu veľmi dôležité, ste kolegislátor a my sme vždy pripravení prispieť konštruktívnym spôsobom na to, aby sme hľadali kompromisy. Ja si skutočne myslím, že je to dôležité. Ďakujem vám, ako aj predsedom vyšších územných celkov v regiónoch. Odovzdajte tieto pozdravy, prosím vás, im, pretože robia na úrovni výboru regiónov vynikajúce veci a podarilo sa nám nájsť toto spojenectvo medzi komisiou, parlamentom a výborom regiónov. Ja som vždy hovorila, pokiaľ ide o tú komunikáciu a ďalšie veci, ktoré tu boli spomenuté, že my musíme sa dostať ku každému jednému občanovi. Európa je európskym projektom, nie je to o nás tu v Bruseli, alebo o bruselskej Európe, ale ide tu o to, aby každý región, každý občan v Európskej únii mal pocit, že robíme pre neho. Navštívila som čo možno najviac európskych projektov, regiónov, aby sme občanom ukázali, že či už ide o modernizáciu ciest, nemocníc, aby občania si uvedomili, že toto všetko sa robí vďaka solidarite na úrovni EÚ. Istotne boli by sa veci dali urobiť aj lepšie, ale Chcem sa teda poďakovať ešte raz vám všetkým za vaše milé slova a dúfam, že tak ako to povedala aj pani predsednička, že sa nám podarilo toho dosiahnuť veľa, ale čo je najdôležitejšie je to, že vy ste veľmi prispeli tu vo vašom výbore a čo je dôležité je to vaše posolstvo, pre budúcnosť a že to bude dobrý základ pre, základ pre ďalší výbor REGI, aby na to nadviazal a že takýmto spôsobom tá spolupráca medzi parlamentom a komisiou bude pokračovať dobre. Nebudem to teda predlžovať, ďakujem vám pekne ešte raz za všetko a dúfam, že vás uvidím po voľbách. Želám vám všetkým a vašim rodinám len to najlepšie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Týmto končíme našu rozpravu ohľadne programu. A je tu ešte bod rôzne. Chce snad niekto niečo povedať? Pán Fan Nistleroy? Jedna otázka z mojej strany. Ja by som chcela povedať áno, všetci piloti boli transferovaní, alebo pilotné programy, išlo to do komisie, Takže ak komisia chce na to zareagovať, ja e, som rada za to, ako fungoval môj tím a spolupráca medzi môjim tímom a vašim sekretariátom. Treba sa poďakovať za ich prácu a tá spolupráca bola veľmi dobrá. Takže ešte raz ďakujem pekne. Ďakujem aj politickým skupinám v Európskom parlamente. Ďakujem aj komisii, ďakujem všetkým. Ďakujeme pekne aj my vám. Tým sa ukončil bod rôzne. Vždy, keď som spečiť, sa pomenula bod rôzne, budem pamätať na pána Nislerova, ktorý sa vždy prihlásil. Ďakujem pekne, končím to zasadnutie a budeme pokračovať na sociálnej úrovni. Dúfam, že si tu dáme pohárik vinka, tu v tej miestnosti a samozrejme aj nealkoholické nápoje a spolu s pani komisárkou sa tu teda stretneme. Pani komisárka má e, tlačové vyjadrenie, takže ďakujem pekne. Thank you.